Bene. Oui, c'est le premier, è euh, il primo punto all'ordine del giorno. Prvý bod programu o 15. Pán kolega Kramer, vám hneď dávame slovo, nech sa páči. Per quanto riguarda strumento per la cooperazione... Ide o nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti. Ja, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, že ste počkali. Vôbec nebol som počítal s tým, že mám začať takto skoro, ale v poriadku, pokiaľ teda ide o spoluprácu v oblasti jadrovej bezpečnosti, dôležité s tretími krajinami, teda medzi Európskou úniou a tretími krajinami, tak sa pokúsim aspoň pár minút objasniť, že čo vlastne v tejto správe je obsiahnuté, aká je východisková situácia. 40 štátov zhruba približne sú sa snažia robiť civilné jadrové programy. Formou spolupráce to pre nás znamená, aj keď to niektorým sa v Európe nemusí páčiť, že vlastne z toho vznikajú určité príležitosti pre naše hospodárstvo, pre našich výskumníkov, ale aj pre tých, ktorí stanovujú bezpečnostné štandardy v oblasti jadrovej v oblasti civilného využívania jadrovej energie a preto je podľa mňa zmysluplné, aby sme tu hovorili o určitých dohodách a uzatvárali dohody v tomto zmysle. Myslím si, že sme, máme dobré informácie zo strany komisie, môžeme podporiť tieto návrhy a ja v podstate mám iba dva také základné body, ktoré som tam bol pridal, posilnil Myslím, že to súvisí aj s udalosťami vo Fukushime. Tam sa celkom objasnilo, ako je veľmi dôležité, aby prevádzkovateľia elektrárni, staviteľia elektrárni, že aby boli nezávislí, respektíve, že sú nezávislí, pokiaľ ide o ich vzťah s nejakým kontrolným orgánom. To znamená, musí tu byť jasné, že kto je za čo zodpovedný. Nemali by sa to premiešavať, aby sa tu nepremiešavali nejaké záujmy a aby sa tu po druhé ani ehm, aby tu nedošlo nejakým ľudským pochybeniam. A takisto som tu zdôraznil, že nechceme prispieť k tomu, aby sa financovali tieto elektrárne v tretich krajinách. Z našej strany my môžeme zabezpečiť iba pomoc a asistenciu, pokiaľ teda ide o zabezpečenie bezpečnosti eh, v oblasti jadrovej energetiky. A ešte pár slov k procesu postupu. My sme dospeli ku konzultačného procesu a to vlastne znamená, že predtým, že máme nejaké formálne rozhodnutie na úrovni rady alebo niekde inde, tak parlament bude konzultovaný. Ja som teraz zistil, že rada, respektíve komisia, teda rada spolu s Euratomom už vyrokovali finálne znenie textu a tým vlastne práca, ktorú v parlamente zvyčajne robievame, je už v podstate nadbytočná, nezmyselná a preto by som nechcel si nechať ujsť príležitosť, aby som povedal, že vlastne nemá, to nie je zmysel tohto postupu a malo by sa vlastne, bolo by sa malo vyčkať na ten príspevok aj parlamentu k tomuto textu. V podstate viac k tomu ani nemám čo povedať. Chcel by som zdôrazniť ešte raz, že tu ide o spoluprácu s tretími krajinami. Nejde tu o otázku nukleárnej bezpečnosti v rámci Európy, to je niečo úplne iné. Ide tu o otázku, akým spôsobom môžeme prispieť k tomuto my, ako chceme prispieť k jadrovej bezpečnosti za hranicami Európskej únie. Viac v podstate nechcem ani k tejto správe povedať. Ďakujem pekne za príležitosť vyjadriť sa. Ďakujem a teraz má slovo pani Jordan. Um, rada by... Um... Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som podporiť môjho kolegu, predrečníka, ktorý sa vyjadril, že je mimoriadne dôležité, aby jadrová bezpečnosť mala uh, veľmi silný regulačný orgán, predovšetkým nezávislý, a preto je nevyhnutné pristúpiť k mnohým zlepšeniam týmto smerom. Samozrejme podporujem jeho snahu, jeho snahu, ale napriek tomu predpokladám, že budeme ďalej spolupracovať pri formulovaní nových pozmeňovacích návrhov. Som presvedčená, že by sme nemali do tohto dokumentu zakomponovávať veci, ktorých vznikajú pochybnosti ohľadom európskej legislatívy a ktoré by mohli viesť k neopodstatneným zatvoreniam jadrových elektrární. Takisto tu nevidím nejaký dôvod alebo potrebu obmedziť ten nástroj len na krajiny, ktoré majú takéto programy a ktoré už pristúpili k vyradeniu niektorých jadrových elektrární, pretože mali by sme sa v prvom rade postarať o vysokú mieru bezpečnosti a o čo najvyššiu mieru koordinácie medzi členskými štátmi, ktoré prevádzkujú jadrové elektrárne. Čo mi najviac chýba v návrhu komisie, a myslím si, že to by bolo vhodné doplniť, je silnejšia úloha Európskeho parlamentu, ktorý by mal byť neprestajne informovaný a na pravidelnej báze dostávať aktuálne informácie o súčasnom vývoji a mali by sme mať aj jasnú definíciu o krajinách napríklad s vysokým príjmom, vysokopríjmových krajinách. Nad rámec potreby silného a nezávislého regulačného orgánu by sme mali zdôrazniť aj potrebu vysoko kvalifikovaných eh, zamestnancov, A takisto by sme mali zdôrazniť aj úlohu, ktorú zohráva program Euratom tento nástroj by mal byť použitý ako prostriedok propagácie vyššej miery bezpečnosti jadrovej vo všetkých štátoch a my by sme mali viesť príkladom v rámci týchto nových zaťažových testov. Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Vidal Kvadrás. Ďakujem pekne, pani predsednička. Spolupráca EÚ s tretími krajinami na vylepšenie jadrovej bezpečnosti bol vždy rozhodujúci a tradičný prvok našej politiky. Dnes je to navyše o to viac dôležité, že ide o moment, kedy Európa a členské štáty, teda niektoré členské štáty zmenili orientáciu v jadrovom programe, ale Eh, celkovo, celosvetovo je nemalo tretich krajín, ktoré sú rozhodnuté budovať jadrové elektrárne. Čína, India, Rusko, Vietnam, Bangladeš, veľmi rôzne rozdielne krajiny. A teda a v tejto vlne jadrových programov vo svete EÚ musí pracovať, aby tieto krajiny budovali svoje jadrové elektrárne v zmysle bezpečnostných štandardov a teda v zmysle aj európskych štandardov. Takže tomu treba venovať špecifickú pozornosť tomuto nástroju, ktorý sa veľmi správne vytvoril v roku 2007, aby sme užšie spolupracovali nielen so susedskými krajinami, ktoré sú blízko okolo nás, ale aj s ostatnými krajinami sveta, ktoré chcú rozvíjať e, jadrovú energiu na civilné účely. Návrh, komisia, návrh komisie je dobrý a náš kolega Kramer uviedol a zaniesol veľmi zaujímavé vylepšenia. A dúfame, že takto tú smernicu ešte vylepší. Odvolávky na vylepšenie riadenia sú veľmi hodnotné a tiež nezávislosť regulačných orgánov. Tento bod v niektorých krajinách je kľúčový. V e Európe sme urobili veľa úsilia, aby naše regulačné orgány bola aby naše regulačné orgány boli nezávislé od politickej moci a mali by sme sa snažiť o to, aby to bolo aj v iných krajinách. Veľmi správne povedal pán Kramer, treba nástojiť na medzinárodnej spolupráci, aby sa rešpektovali aj pravidlá nešírenia, aby boli prísnejšie. Vidíme, čo sa deje v Iráne a aký aké problémy nám prináša iránsky jadrový program. A pán Kramer na to veľmi správne poukazuje. A tiež nesmieme zabúdať ako hovorí pozmenujúci návrh číslo 6, treba podporovať kontrahovanie a používanie európskych expertov e, v tretich krajinách. Niektoré členské štáty ustúpili od jadrového programu. Hoci ja si myslím, že ešte, no, ešte sa veľa vecí zmení a niektorí možno budú svoje stanovisko v strednodobom horizonte revidovať, ale uvidíme je e, veľké nebezpečenstvo, že stratíme ľudský kapitál a aj skúsenosti v Európe v tejto oblasti. A preto je dobré a bolo by dobré, aby naši odborníci, mladí odborníci sa zúčastňovali týchto programov v tretich krajinách, aby my sme mohli zachovať e, tieto skúsenosti a vedomosti aj do budúcnosti. Ďakujem za pozornosť, pani predsednička. Ďakujem a teraz pán Žado. Ďakujem, pani predsednička. Vypočul som si kolegu Vydala Quadrasa s veľkým záujmom a hovoril o jadrovom programe v Bangladeši. Ja som žil aj pracoval v Bangladeši pre delegáciu EÚ a veľkým projektom bolo, aby boli priehrady v Bangladeši. Bola to veľká medzinárodná spolupráca. 200 miliónov dolárov sa minulo na expertízy, aby sa postavili priehrady a aby sa rieky nevylievali a nespôsobovali povodne. A na konečnom dôsledku sa nepostavila ani len jedna jediná priehrada, pretože tie toky sú také nestabilné, že nie je možné ani len kanalizovať tieto toky. A teraz nám hovoríte, že tam chcú stavať jadrové elektrárne v krajine, kde sa v dvoch tretinách e, trpí povodňami. Takže táto myšlienka, že sú perspektívy rozvoja jadrovej energetiky všade, tak to nie, tie perspektívy tu nie sú. Nie sú tieto perspektívy, hoci môžeme jadrovú energetiku podporovať. Áno, európsky experti, áno, my sme urobili stres testy, v EÚ a boli sme veľmi kritickí k týmto testom, pretože je tu celá séria rizík, ktoré neboli zachytené na európskej úrovni. Hlavne požiare, ľudská chyba, v prípade útoku a podobne. A napriek tomu sme tieto stres testy predali Japoncom. Bohužiaľ, to vôbec nie je dobrý príklad spolupráce pri znižovaní jadrového rizika. A posledný bod, a ešte dva. Áno, treba dosiahnuť nezávislosť jadrových kontrolných orgánov, to je absolútne jasné. Ja nepoznám všetky tieto orgány, ale ja viem, že tento jadrový orgán dozoru vo Francúzsku je menovaný politickou vôľou a keď viem, ako funguje jadrový priemysel, to, ak to závisí od politickej moci, od prezidenta alebo od niekoho iného, tak to nám naozaj neumožňuje mať nezávislé kontrolné orgány. A otázka budovania jadrových elektrární, e, čo by mohlo viesť k šíreniu jadrovej energetiky. Áno, venuje sa tomu aj OSN, že je tu riziko, že už neexistuje Eh, jasná hranica medzi jadrovou energiou používanou na civilné a vojenské účely a v USA, keď to viac menej funguje, to, že všetky citlivé technológie a predaj takejto citlivej technológie musí prejsť schválením kongresu. Funguje to len v veľmi málo európskych krajinách a vieme si predstaviť, že v jednom momente možno nie v prípade tejto smernice, Európsky parlament by sa mohol vyjadriť k exportu citlivých technológií, jadrových technológií do určitých krajín, pretože keď Francúzsko chcelo predať jadrovú elektráreň Kadáfimu v Líbii, rok po tom, čo bolo Líbia stiahnutá z teroristických krajín, tak samozrejme nerozprávajte mi, že to bolo na mierové účely a na civilné účely. Grazie. C'è qualcuno... Ďakujem. Je zástupca Európskej komisie prítomný? Nie. Dobre, pán Kramer má slovo. Ďakujem pekne kolegom za podporu mojej správy. Môžeme samozrejme ešte zapracovať aj pozmeňujúce návrhy. To, že sa komisia k tomu nevyjadrila, to je polutovania hodné, len zopakujem vlastne to, čo som už povedal, aký zmysel má robiť konzultačný proces, keď vlastne sa robia texty, ktoré už na ktorých nemôžeme participovať a v tomto prípade ide o uzatváranie zmluvy s Euratom a myslím si, že tie najdôležitejšie body, ktoré sú pre nás dôležité, ktoré sú konsenzuálne, predovšetkým pokiaľ ide o správu správy, nezávislosti úradov. Nemyslím si, že je zmysluplné, aby sme teraz jednotlivé krajiny tu vyberali ako príklad. Myslím myslím, že táto zmluva tu vôbec nie je na to, aby sme podporovali napríklad výstavbu elektrárne Bangladeši. Myslím si, že to bol veľmi obskúrny príklad, ale myslím si, že spoluprácu ako takú v tejto téme dosiahneme iba vtedy, ak budeme vidieť, že ostatné štáty suverénnym zochaným spôsobom budú rozhodovať o jadrovej energetike samotné. Nemôžeme im nanútiť spoluprácu, môžeme im to iba ponúknuť Ja myslím si, že Európa má čo ponúknuť a preto je veľmi dôležité, že tento nástroj, ktorý tu je na stole, v podstate v celej svojej e, miere je zmysluplným nástrojom. Ďakujem ešte raz za podporu. Grazie, signor Kramer. Ďakujem, pán Kramer. Upozorňujem, že termín na pozmeňujúce návrhy je streda 5. september o 12. na obed. A teraz návrh uznesenia o konferencii v Katare. Nech sa páči, Marita Úskok má slovo. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, Ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť po švédsky. Ďakujem všetko sa týka uznesenia. Uznesenie, ktoré delegácia EP predloží na klimatickom samite v Dauha v Katari. E, spravíme tak na začiatku decembra. Mali sme vynikajúce diskusie so všetkými politickými skupinami. A samozrejme, vieme, že toto je vec, ktorá spadá pod gestorstvo ITRE. My sme gestorským výborom a chceme osobitne zdôrazniť tie veci, tie body, ktoré nespadajú do pôsobnosti ostatných výborov, čiže my sa pridržame našej pôsobnosti. Posledný krát sa v tejto veci stretneme v septembri. Môžem povedať, že v súčasnosti v tejto chvíli máme text, text, ktorý vychádza z predchádzajúcich dohod, ktoré boli dosiahnuté z ohľadom predchádzajúcich desiatich klimatických samitov. Vychádzali sme z toho a doplnili sme ešte niektoré veci. Hovorili sme o výsledkoch samitu v Rio Konštatovali sme spokojnosť, to bolo doplnené do textu. Takisto sme hovorili o skupine G20. Oskar Bos vlastne potvrdili rozhodnutia, ktoré boli e, prijaté na predchádzajúcich stretnutiach, pokiaľ ide o fosilné paliva. Mali by sme e, zrušiť už dotácie pre fosilné paliva. Pokiaľ ide o zvyšok, tak text hovorí o emisiách CO2 z fosilných palív ohľadom toho si robíme obavy, pretože v roku 2011 tie úrovne emisí boli rekordne vysoké napriek hospodárskej kríze. Vlastne tá hospodárska kríza mala spôsobiť pokles CO2 emisí, ale opak bol pravdou. Takisto zdôrazňujeme, že mnohé neeurópske štáty investujú značné prostriedky do prechodu na iné energie, čiže investujú do toho značne a chceme požiadať komisiu, aby analyzovala, čo by to mohlo znamenať pre našu budúcnosť, pre našu konkurencieschopnosť do budúcnosti Takisto, takisto hovoríme o finančnej kríze. Hovoríme o tom, že finančná kríza by nemala podkopať našu rokovaciu pozíciu v Katare. A pokiaľ ide o potenciál energetických úspor, e, lutujeme, tam konštatujeme, že takýto potenciál nie je plne využívaný, tak medzinárodne ako ani tu na úrovni EÚ. Takisto hovoríme o trhu, a hovoríme o cenových signáloch a o skutočnosti, že aktéry na trhu v konajú istým spôsobom, pokiaľ ide o prechodné energie, spôsobom, ktorý nie je vždy v poriadku. Nie sú tam nejaké osobitné komplikácie, ako som povedal už na začiatku, všetky politické skupiny sú do toho zapojené. Chceli by sme sa len ubezpečiť, že môžeme predstúpiť pred ten e, klimatický summit e, s dobrým kvalitným textom. Sme všetci za takýto text a chceme, aby všetci sa s ním vedeli stotožniť. Samozrejme, aj s patričnými kompromismi, ak budú potrebné. Ďakujem. Grazie. La parola la kolega Žado. Ďakujem. A teraz majú slovo tieňoví spravodajcovia. Pán Žado. Veľmi rýchlo. Oceňujem prácu a kvalitu práce spravodajkyne. Dosiahli sme mnohé kompromisy a to veľmi konštruktívne ale možno sme dostatočne neupozornili na jeden bod v tejto správe, pretože sme neočakávali e, takú rýchlu dohodu. Hovorí sa o úniku uhlíka a o vplyve na mnohé sektory a neuvažovalo sa, že by k delokalizácii došlo tak rýchlo práve v sektore obnoviteľných energií. Európa je stále vo veľmi silnej konkurencii a veľmi často ide o nekalú hospodárskú súťaž, hlavne zo strany nekalú súťaž e, zo strany Číny. Čína masívne navýšila e, svoju produkciu. A tu ide jasné, e, že chcú dobiť medzinárodné trhy a USA veľmi rýchlo zareagovali na o 30 až 70 cieľ, ale Európa je ticho, nereaguje. A keď sa táto sme, téma spomenie pánovi Barozovi alebo pánovi de Guchtovi, ich sa to predsa týka, tak síce sú veľmi znepokojení, ale žiadna oficiálna reakcia neprichádza. A neprichádza ani žiadna stratégia, aby sme vedeli, či vzhľadom na naše ciele obnoviteľných energií, či chceme skutočne priemysel obnoviteľných energií, ktorý bude inovatívny, ale ktorý bude zároveň na našom území. Chcel som teda podporiť túto správu, ale aj vyzvať Európsku komisiu, pretože je relatívne nepriateľné, že Európa je ticho vzhľadom na tie obrovské lode či alebo naložené lietadlá fotovoltaických panelov z USA, a ako my zareagujeme na to, na tento masívny príliv takéhoto tovaru zo zahraničia, z USA a podobne. Grazie, la parola kolega Hibner. Ďakujem teraz pani kolegyňa Hibner. E, zbliža sa Ďakujem veľmi pekne. Najbližší summit je pred dverami. To je summit, ktorý má presunúť e, ten dôraz, pokiaľ ide o ochranu klímy, tak aby to bola skutočná ochrana klímy a životného prostredia. Nemali by tu vznikať len nové ustanovenia, ktoré, za ktorým nebude žiadny záväzok, žiadna angažovanosť. Naša politická skupina bojovala za to, aby tá dohoda, ktorá je navrhovaná, bola skutočne medzinárodná, globálna. Všetky kroky, ktoré doposiaľ boli podniknuté na rozličných stretnutiach a samitoch, nepriniesli akékoľvek výsledky, pretože v princípe sme išli dozadu a nehovorili sme spoločným hlasom to, čo sme hovoriť mali. Nebol to dokument, ktorý by bol záväzný pre všetky strany a nielen pre Európu. Na druhej strane vieme, že bez globálnej dohody ak nie je teda globálna dohoda, tak je úplne jedno, aké aktivity sa rozhodne Európa realizovať, pretože je kľúčovým pre boj alebo v boji proti globálnemu otepleniu, aby ten boj bol rozohraný na všetkých frontoch. Takže sa sústredíme predovšetkým na globálne chápanie vecia, na globálnu dohodu. Ešte je tu ďalšia vec, ktorú sme chceli zdôrazniť. V súčasnosti, keď eh, prechádzame krízou, Možno v budúcnosti to bude ináč, ale v súčasnosti si nemôžeme dovoliť do 2020. zvyšovať naše ciele pre znižovanie CO2. Nie preto, že by sme to nevedeli zvládnuť ako Európa. Možno by sme to dokázali zvládnuť, ale musíme si uvedomiť, že tí ostatní sa nepridajú. Preto musíme mať na pamäti, že žijeme v období hospodárskej krízy. Ak prichádzajú nejaké nové výzvy, ktoré sa nás týkajú, tak tie výzvy budú formulované len na papieri. Čiže sformulujme si reálne ciele redukcie alebo znižovania a neu, nejakým spôsobom, aby im utrpeli naše hospodárstva. ak sú niektoré výrobné sektory lokalizované mimo EÚ, tak nebudeme schopní znižovať e, úrovne emisí CO2. To znižovanie sa bude musieť diať inde, v iných oblastiach. E, z dôvodu očakávaného rastu spotreby energií, teda sme svedkami rastu priemyselnej aktivity, musíme to e, pripustiť. Ľudia chcú mať prospekt civilizačného pokroku, využívajú akékoľvek technológie možné a budeme to energeticky náročné aj do budúcnosti. Preto si musíme uvedomiť, musíme si uvedomiť, že dokonca aj v Európe príde k nárastu miery emisí, ale na to, aby sme splnili všetky tie podmienky, aby sme dokázali pozastaviť tento trend, budeme sa musieť sústrediť na vývoj nových technológií a na vývoj nových riešení, ktoré by boli inovatívne s pohľadu napríklad účinných technológií, ktoré využívajú fosílne paliva. Ako spomínali kolegovia, všetky nekonvenčné zdroje energie treba využívať tak, aby sme dokázali tú energiu akumulovať a využiť potom v tom želanom čase, momente. V tejto chvíli to nie je možné a my vieme, že takýto inovatívny prístup by nám dal možnosť zvýšiť počet pracovných miest v Európe a takisto by to zvýšilo možnosť trvalo udržateľného rozvoja v Európe. Ešte jedna vec, ktorej by sme sa chceli dotknúť na tomto výbore. A to je dôležitá vec dovážených emisí. E, podľa správy parlamentu Spojeného kráľovstva emisie z importovaných tovarov rastú rýchlejšie ako emisie za vnútorne vyrábaných tovarov toto je závažný fenomén, závažný jav. Nemali by sme len zvyšovať povedomie, ale mali by sme uvažovať nad tým aj ako bojovať proti tomuto javu. Už v tejto chvíli. Ďakujem. Jordan. Ďakujem a teraz má slovo pani kolegyňa Jordan. Leto pripravljamo tú resolúciu in... Eh, Ďakujem veľmi pekne. Každý rok eh, vypracávame takéto uznesenie a vždy je to výzva pre spravodajcu, čo ešte treba doplniť do takého uznesenia. Myslím si, že je úplne jasné, že akékoľvek nové krátkodobé ambície, ktoré smerujú k znižovaniu emisí, je nereálne predpokladať. A napriek tomu by sme mali uvažovať nad nejakými novinkami, ktoré by sme tam mohli tento rok zakomponovať. Vieme, že Európska únia ešte stále bojuje s dôsledkami krízy. Vieme, že tie ťažkosti sa ešte viac prehlbujú. Zatiaľ čo Čína nepociťuje žiadny negatívny dopad. A možno je toto tá vhodná chvíľa položiť si otázku, aké sú tie merateľné hodnoty, ktoré by sme mali zohľadňovať. Všetky ukazovatele poukazujú na to, že Čína by sa mala začať správať zodpovednejším spôsobom a že by mala prevziať väčšiu časť tej ťarchy v rámci toho vzdielania ťarchy. Takto by sme to mali jasne konštatovať aj v rámci nášho uznesenia. Mali by sme vlastne požadovať od Európskej komisie, aby si zachovala vyššiu mieru ambícií vo všetkých rokovaniach, ako aj v rámci svojho medzinárodného úsilia. Doposiaľ sme e, vo všetkých programoch zdôrazňovali ciele, ktoré sme si sami stanovili ale myslím si, že aj e, úsilie na medzinárodnom poli e, by sme mali vyzdvihnúť v tomto ohľade a teda posilniť, pretože všetky klimatické zmeny majú globálnu povahu a riešenia by takisto mali e, mať globálnu povahu. Všimla som si v tejto správe, že opakujeme alebo zdôrazňujeme to, že by sme mali byť schopní znížiť emisie bez toho, aby sme stratili tú konkurenčnú výhodu. Ale myslím si, že toto je práve rok, kedy by sme sa mali vyhnúť takýmto vetám, pretože e, my si uvedomujeme, že Spojené štáty a Čína sa oveľa e, lepšie prispôsobili dôsledkom takéto krízy, čiže nepoužívame takýto jazyk v uznesení, keď ho formulujeme tento rok, pretože to nebude e, dobre v rámci rokovaní a to dá len ďalšiu to vyzbrojí teda našu opozíciu. <laughs> Áno, Jordan má e, pravdu. Keď počúvam tieto uznesenia, tak e, mi to pripomína e, Jordana Laugena a jeho hit Just Another Year, ešte jeden rok. Lebo je to ten istý, to isté, hovoríme o tom každý rok. Chceme záväznú dohodu medzinárodne, pretože chceme zabezpečiť rovnaké podmienky, hospodárskú konkurencieschopnosť ale čo je pravdou je, že rok po roku je stále ťažšie zachovať si e, vieru v tú nastolenú cestu e Dokonca máme, človek by mohol mať tendenciu povedať, že najlepší spôsob, ako s tým, s tým naložiť, je zluš, zrušiť to a tým pádom <laughs> usporiť nejaké emisie. Myslím si, že je pomerne naivné e, naďalej veriť v nejaké záväzné dohody, ktorých súčasťou by boli aj Spojené štáty a Čína, pretože Prečo by Čína mala ísť proti jednému z svojich základných princípov v rámci svojej diplomácie alebo teda medzinárodných vzťahov a právne sa zaviazať na medzinárodnej úrovni a nad z toho ešte aj so závažnou mierou rizika, že stratí tvár, keď Kongres Spojených štátov by s veľkou pravdepodobnosťou takúto dohodu v konečnom dôsledku odmietol. Preto je možno čas pozrieť sa na alternatívne cesty a pozrieť sa na E, prístupy, ktoré viac vychádzajú z trhovej situácie, tak aby sme ten pokrok e, posunuli dopredu, pretože ten e, nedostatok pokroku na úrovni OSN nie, sa nerovná v stagnácii v jednotlivých krajinách a regiónoch. Čiže mali by sme sa sústrediť na to, že budeme koordinovať tie naše snahy a pokiaľ možno využiť trhy a trhové sily na to, aby sme ten pokrok posunuli. Vieme naozaj spraviť veľa aj formou najlepších postupov, osvedčených postupov, tým, že sa budeme o ne deliť, že budeme mať prístupy na základe odvetví a budeme mať silnejšie partnerstva výskumu a inovácie. Nebude to jednoduchšie, ako je cesta formou OSN, ale bude to realizovateľnejšie a takisto pravdepodobnejšie z toho vyplynú reálnejšie výsledky pre naše odvetvie, pre konkurencieschopnosť, ako aj pre samotnú klímu. Ďakujem, pani predsednička. Grazie, kolega Rode. Adesso la... Ďakujem, pán kolega Rode. A teraz poprosím eh, zastupcu Európskej komisie. Sí, grazie. Um, yes, thank you very much. Uh... Ďakujem pekne. Chcel by som teraz prostredkovať také základné informácie, že sa nachádzame v rámci rokovaní, už sme sa stretli. Maj, Urbáne, viete, že sme sa dohodli na niektorými prelomovými sa dohodli na niektorých prelomových dohodnutiach. Všetky zaangažované strany boli tam. Tento rok sa možno dá vnímať ako nejaký prechodný rok, ale je to veľmi dôležitý rok, pretože potrebujeme nastoliť tie modality pre rokovanie a vlastne aj to, ako ten nový režim bude vyzerať. Na to, aby sme zabezpečili, že by tento režim bol aj právne záväzný, aby skutočne zavezoval všetkých 4 roky to sa dá zdá. Dosť dlhé obdobie je veľmi dôležité, aby sme začali na základoch, ktoré budú pevné, a to už tento rok. Krátka pripomienka, v Durbane sme sa dohodli na štyroch kľúčových prvkov. Jeden z nich je, že pri, budeme akceptovať tú dru, druhé obdobie záväzkov a, to, a zároveň aj to, že všetky zúčastnené strany sa budú uberať ďalej k tomu k tej právne záväznej dohode. A Takisto tu máme tu dichotómiu medzi dvomi rozdielovými cieľmi a zároveň aj to, že chceme navýšiť mieru ambícií vo vzťahu k tým záväzkom, ktoré sú už pred obdobím 2020, čo je takisto veľmi dôležité, aby sme celkom jasne povedali, že sme sa dohodli na, tejto novej, na tomto novom období Kyotského protokolu a chceme sa uberať týmto smerom, to je správny smer, to je odsúhlasené ako súčasť tohto balíčku, kde všetky zúčastnené strany jednoducho mm, prinesú tie záväzky, ktorým sa zaviazali a to už je jeden z tých jasných signálov, že sa chcú uberať týmto smerom. Maj. keď sme sa stretli na týchto rokovaniach medzisektorových, tak tam sme e, mali jasnú podporu z, no, zo strany viacerých krajín a tieto krajiny ako keby chceli otvoriť tento balíček a to je prirodzené niekedy a niektoré strany, niektorí byrokrati sa chcú jednoducho urobiť ten krok dozadu a my musíme zabezpečiť všetko preto, aby sme sa takýmto smerom nepohli, aby sme implementovali všetko, čo som sa dohodol. V tomto ohľade je to veľmi dôležité, aby som povedal aj to, ako to vlastne bolo už povedané aj zo strany niektorých rečníkov dnes. My potrebujeme navýšiť aj mieru ambícií, ktoré máme. Vieme, že tento rok bude veľmi náročný, ťažký na to, aby sme tu zaznamenali nejaké navýš- navýšenie tých záväzkov, ktoré už boli predložené, ale takisto je dôležité, aby sme mali nejaké doplnkové iniciatívy a niektoré už boli spustené. No. Musíme využiť v plnej miere tie príležitosti, ktoré máme Pozrieme sa na bilaterálnu spoluprácu, musí byť paralelné k tým negociáciám, tým rokovania, ktoré máme. Tieto rokovania niekedy sú skutočne ťažké a náročné, ale myslíme si, že to je stále alternatíva. A pokým máme tu možnosť pracovať na viacerých poliach, tak by sme sa mali sústrediť pre všetkým na ten obsah týchto rokovaní. Ďakujem pekne. Grazie, la parola al rapporteur, collega Ulf Koch. A teraz má slovo pán spravodajca, pani spravodajkyňa, nech sa páči. E, tak, fru Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcela poďakovať vám všetkým za vaše príspevky, za vaše pripomienky. Situácia je teda nasledovná. Nebudeme e, prepracovávať toto uznesenie ako také z roka na rok, ale čo chceme dosiahnuť. Je dôležité, aby sme ponechali ten náš postoj a aby sme ten náš hlavný signál nemenili. A ten, chceme mať ambiciozne ciele, chceme mať jednomyselnú dohodu, chceme mať záväznú dohodu. To je to, o čo nám ide pri týchto dohodách a preto vlastne to musíme stále opakovať. Tento signál musí mm, dostať sa až do povedomia našich partnerov. Musíme to robiť každý rok. Tí, ktorí so mnou spolupracujú na tomto uznesení, tí partneri, tak tí zdieľajú takéto presvedčenie, respektíve všetci súhlasili. Nechceme zavázať nejaké dramatické zmeny, to vôbec nie. Čo chceme, je, chceme zobrať do úvahy to, čo sa tu udialo okolo nás od tej poslednej doby, kedy sme takýto text navrhovali. Niekedy pridáme časti textu, doplníme tento text, avšak berieme do úvahy najnovšie vývin situácie a spoločne sa usilujeme, aby sme sa dopracovali k takému textu, ktorý budeme vedieť podporiť všetci. A to je vlastne ten proces. A takto pracujeme v Európskom parlamente a takto pracujeme v rámci OSN, teda v kontexte OSN všetko, čo sa deje na úrovni OSN, je niekedy komplikované. Nehovoríme tam iba o 27 krajinách, je tam oveľa viac krajín, ale nemáme inú alternatívu. A niekedy to možno znie, ako keby to skutočne bol iba ten ďalší rok, tak ako to tu bolo uvedené. A, ale aby som bola skutočne otvorená, už sme zaznamenali od urbánskeho stretnutia vývin, pozitívny vývin situácie po takýchto samitoch o klimatických zmenách sa často povie, že výsledky neboli dobré, neboli briliantné, ale možno preto, že sa nám nepodarilo dosiahnuť až také výsledky, ktoré sme si stanovili, ale predsa len sme zaznamenali určitý pozitívny vývin. A ten posledný klimatický summit, ktorý bol, tak tam sa objavilo celkom jasne, že odhľadnúť od toho, že na konci celého procesu budeme musieť rokovať s Čínou a Spojenými štátmi americkými, teda budeme mať takú dohodu, ktorá v našich očiach nebola taká ambiciozná, ale predsa len sme zaznamenali pokrok. Teda pokiaľ ide o našu vlastnú váhu názoru, tak to sme mali rozhodujúci hlas. Zo strany Európskej únie prišli všetky tieto tlaky na pozitívne zmeny. My sme priniesli tie inputové informácie, takže na konci týchto rokovaní musíme potom nájsť určitý, určitý koncenzus, ale predsa len sme zaznamenali dobré výsledky, neboli to zlé výsledky a preto je veľmi dôležité, aby sme pokračovali v tejto práci, v týmto smerovaní a aby sme sa držali toho, čo sme si stanovali, aby sme sa sústredili na jednotnosť a aby sme zabezpečili, že by sa tieto kľúčové otázky aj v rámci rodiny OSN pretlačili. Klimatická politika ako taká sa nedá dosiahnuť nejako zo dňa na deň. Musí sa na tom pracovať dlhodobo. Je to veľmi dôležité. Ide predovšetkým o to, aby naša planéta prežila a preto sa toho musíme držať a som skutočne pyšná, že sa nám podarilo dosiahnuť takúto správu v tejto inštitúcii tu v parlamente. Ďakujem kolegyni Ulfskok. Kolega Žado požiadalo slovo dvakrát. Už sme uzavreli rozpravu. No, dám vám jednu minútu. Nechcem znovu žiadať o slovo. Vypočul som si odpoveď komisie o cieľoch. A ja si myslím, že to je veľmi dobré, že aj Francúzsko súhlasí so zvýšením ambícií, ale nie sme vo výbore MV, ale v ITRE. A chcel by som vedieť, aké je stanovisko komisii k dovozu Číny. A ak som si dovolil požiadať znovu slovo, tak to je preto, že som nedostal odpoveď na moju otázku. Keďže ste neodpovedali na túto otázku, máte k tomu čo dodať, alebo nech sa páči. Yes, no, thank you. Yes, no, the comment Áno, tá pripomienka zaznela tak, že či sa to zaznamenalo. To je otázka, o ktorej budeme musieť hovoriť s kolegami, ktorí sa zaberajú aj o otázkou obchodu, ale my sme to samozrejme zaznamenali. Ďakujem, ideme ďalej. Bot týkajúci sa energetickej účinnosti, zrušenie smernice 2004-8 a 2632. A slovo má pán Klod Turmez, nech sa páči. Uh, Myslím, že tu mám procedurálnu otázku predtým, než začneme. Myslím, že ja aj tie noví spravodajci, ktorých sa to týka, plánovali túto diskusiu na piatu. A ja nechcem tú diskusiu začať bez toho, že by sme sa uspespečili ohľadne toho, že tu máme kolegov, ktorých potrebujeme, pretože inak povedia, že to je pre, vo vzťahu k nim neférové, takže možno by sme to mohli objasniť predtým, než začnem rozprávať, pretože nechcem, aby mali oni dojem, že ja som začal hovoriť o niečom bez toho, že by sa oni k tomu mohli vyjadriť. Je to posledná príležitosť vyjadriť sa k tomu predzátačnému hlasovaniu. Prinosili by som 5 minútovú prestávku, aby sme zabezpečili, že teda by sme ich mohli zavolať, aby sme sa dozvedeli, či môžu prísť, pretože inak by som skutočne mal pocit, že by to bolo neférové voči nim. A hovorím to preto, že ten prvý bod, ktorý chcem spomenúť, chcem sa poďakovať všetkým teným spravodajcom za ich úžasnú prácu, ktorú vykonali, takže v tejto fáze by som nechcel sprostredkovať nejaké nepríjemné pocity. prima io volevo solo ricordare. Len som chcela kolegovi Turmesovi pripomenúť, že v programe nie je zadefinovaný čas. Čas je zadefinovaný len pre schôdzu koordinátorov o 17.30. Ale inak podľa programu pokračujeme, začíname o 15.00 a pokračujeme podľa vývoja, teda nie je k bodu stanovený nejaký determinovaný čas. No, takže nie sú v programe zadefinované časy. Takže slovo má pani Pilar del Castillo. No- Ďakujem. Nechcem sklamať milovaného Klóda, ale No, myslím, že nepredpokladám, že by tieto osoby nie sú v parlamente z veľmi rôznych dôvodov a je to pochopiteľné. Niektorí tieňovi oznámili, že neprídu. Napríklad Markus Piper mi to povedal, ktorý je tieňovým spravodajcom za EPP. Nebude tu dnes. Ja vystúpim zaňho, ale len veľmi stručne. Um, vyjadrím len potešenie z dobrej spolupráce. Je to takto, Klod. Myslím, že by sme mali ísť jednoducho ďalej v rozprave. A len pripomenúť. I yo con esta intervención que hago, pues ya la doy por hecha. Dobre, pretože výsledok je dosiahnutý, výsledok je dobrý, a máme spoločné stanovisko, ktoré bolo dôležité na to, aby sme dosiahli to, čo sme dosiahli. Bez toho by to bolo oveľa ťažšie. Už sme mali toľko príležitostí diskutovať o tejto téme na výbore aj v rámci politických skupín a ja to potvrdzujem v EPP. Ja som presvedčená, že aj v iných politických skupinách. Takže vzhľadom na čas situáciu, tak jednoducho treba postupovať. A nepotrebujeme na to veľa času. Sin duda a todos los shadows, desde luego yo al mío. Ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom aj tomu nášmu. Volevo informare anche il collega Turnus. Chcel by som aj kolegu Turmesu informovať pani Brita Thompson a ďalší, že nebudú prítomní. Pani Piper, pán Thompson a Ol nie sú prítomní a nebudú prítomní. Um, Myslím, že bolo mojou povinnosťou ako spravodajca zabezpečiť, že tieto informácie máme k dispozícii a tie dôvody, ktoré tu odzneli, teda nemôžu tu byť, tak som ochotný začať túto diskusiu. Máme 5 minút? Koľko mám k dispozícii? V poriadku. A vy ma teda zastavíte. First thing is that uh, I think it was uh, the, the whole uh, debate started uh, Celá diskusia začala minulý rok v júni, keď komisia predložila svoj návrh. A myslím, že o rok neskôr roka aj niečo, sa nachádzame v takej pozícii, že môžeme dosiahnuť širokú dohodu, ktorá bola podporená už zo strany rady. Myslím, že sa to podporí zajtra aj zo strany výboru ITRE a potom formálne v septembri. Takže dobrá správa je tá, že aj napriek veľkej kríze, v ktorej sa nachádzame, Európa funguje máme komplexnú legislatívu, ktorú sme vypracovali v priebehu zhruba roka. A to je dobrý signál, že parlament, rada a komisia sú schopní posunúť Európu vpred. A od samého začiatku ja som vnímal túto legislatívu ako hlavný príspevok v tom zmysle, že by sa Európa vymanila z tej krízy v roku 2027 krajín, ktoré sú dnes súčasťou a členskými krajinami Európskej únie, minuli na kúpu ropy a plynu zhruba 50 miliárd a viac. V roku 2011 tých istých 27 krajín minulo zhruba 500 miliard na to, aby kúpili ropu a plyn. A to je výsledok našich, našej klesajúcej zás, našich klesajúcich zásob, ktoré máme a volatilných cien ropy. To znamená 500 miliárd, ktoré jednoducho vyfúčali z našeho hospodárstva. To si treba predstaviť. A čo sme vlastne dosiahli týmto legislatívnym aktom? Nož to, že týmto spôsobom vlastne znovu získame časť týchto nákladov, čo je vlastne súčasťou rozpočtového deficitu, ktorý máme v rámci rozpočtu Európskej únie 27 myšlená, že túto legislatívu zabezpečíme, že budeme kupovať menej ropy a plynu a že to nahradíme investíciami v Európe, ktoré so sebou prinášajú aj pracovné príležitosti, ktoré sú potrebné a potenciálne aj možno rozvinieme nové technológie, pokiaľ energetickú účinnosť, aj koncepty, ktoré nám umožňa, umožňa našemu priemyslu, aby sme boli aktívni na iných globálnych trhoch, pretože všetky krajiny na celom svete budú potrebovať inovatívne technológie na to, aby redukovali spotrebu energie v budúcnosti. Pokiaľ ide o tú smernicu samotnú, myslím, že sú tu dva prvky. Jeden z nich je to, že čo vlastne dosiahneme touto smernicou a po druhé, aká je architektúra tejto smernice. A ja teraz začnem tou architektúrou. Čo sa nám podarilo? Transformovali sme politické vyhlásenie z marca roku 2007 hlav štátov, kde sa uviedlo, že Európa musí ísť na úroveň 20%, teda zlepšiť na túto mieru energetickú účinnosť. To bolo politické vyhlásenie a v súvislosti s článkom 3 a s článkom 19 sme transformovali toto politické vyhlásenie na právny rámec, kde národné vlády budú musieť sa rozhodnúť, budú musieť prijať vlastné ciele. Tu budeme musieť informovať o tom aj Európsku komisiu. A Európska komisia už v roku 2014 bude tieto čísla dávať do kontextu a v roku 2014 týchto 27 členských cieľov v jednotlivých krajinách nedosiahnutú mieru 25, a potom komisia bude musieť predložiť e, správu, kde budú nové opatrenia, ktoré by mohli ešte sprísniť tieto národné ciele. A to je zmena. Takže už to nie je nejaké vágne politické vyhlásenie, teraz už to je právny rámec záväzný. A vlastne potom sa nám podarilo dosiahnuť v oblasti budov, tam je výsledok zhruba taký slabý článok ohľadne budov a v istej miere sa nám to podarilo predať, sprostredkovať, respektíve spojiť s článkom ohľadne e, dlhodobého plánovania cestovnej mapy, čo umožní vlastne všetkým členským štátom e, vypracovať e, dlhodobý prístup, akým budú môcť renovovať budovy. A ďalšie dôležité články sú nasledovné. Článok 8, spotrebitelia. To je jeden z článkov, kde ja nie som veľmi spokojný, pretože to nedáva spotrebiteľom tie práva, ktoré by mali mať, takže to je takisto niečo, na čom budeme musieť ešte popracovať. Takisto máme veľmi dobré články 13, 14, 15, ktoré sú vlastne článkami, kde zrýchľujeme trhy, kde sa šetrí s energiou, to znamená odstraňujeme bariéry, uľahčujeme kontrakty pre tretie, krajiny, ktoré, tretie strany, ktoré vlastne investujú do energetickej účinnosti a nutíme členské štáty aj na to, aby sa pozreli na vlastné národné pravidla ohľadne viac ohľadne, ohľadne tejto problematickej témy. A posledné slovo, ktoré vlastne bolo kľúčové v rámci tejto diskusie, tak to bol článok 6 a je to 1,5, e, ten záväzok 1,5 a v rámci tohto členské štáty teraz sa im už podarilo dosiahnuť e, výnimku na úrovni 25%, čo je mi síce ľúto, ale to je vlastne tá cena, kde sme museli, ktorú sme museli zaplatiť na to, aby sme to vyrokovali s vládami. Ale dobrá správa zostáva, že, aspoň ja si myslím, že to bude mať vplyv na to, že budeme mať viac a viac krajín, ktoré budú kopírovať dánsko, francúzsko, anglicky tento model, to znamená ten biznis model, ktorý máme, ktorý momentálne sa sústredí na predávanie plynu a elektriny, bude doplnený aj o tú oblasť, že by to mohlo pomôcť spustiť ďalšie investície do modernizácie priemyselných procesov, ktoré sú momentálne blokované príliš príšnými očakávaniami návratnosti. A to súvisí s časovými obdobiami 12 až 14 mesiacov. Pre nich energetika ako taká nie je kľúčový prvok. Ale ak sa nám to podarí takým spôsobom prepojiť, tak potom vlastne zabezpečíme investície, ktoré budú mať návratnosť 3 až 4 roky a umožňujú európskemu priemyslu to, že bude konkurencieschopnejší. A ďalšia dobrá správa článku 16 je to, že v roku 2016 všetky výnimky budú už môcť byť odstranené, pretože budeme mať všeobecnú revíziu. A posledné slovo k, ešte k tomu, že čo vlastne táto smernica dosiahne v oblasti ambícií, ktoré máme. Cieľ je, a to je už to na článok 3, to je 20%. A táto smernica, tak ako je koncipovaná, vlastne dosiahne zhruba 15% plus za podmienok, a to ma trochu znepokojuje, že nový ekodizajn a označovanie bojlerov bude integrované už do toho základu tých 15%. A ja som trochu nepokojný tým, že niektoré členské štáty a pravdepodobne aj komisia sa nevyjadri celkom jasne, že kedy e, sa toto rozhodnutie týkať sa bolerov príjme. Takže budeme musieť tlačiť na komisiu, aby prijala toto opatrenie a druhé opatrenie, ktoré by mohlo z zabezpečiť, dosiahnuť tento cieľ 15 To sú tie opatrenia, ktoré dnes boli prerokované na kolegiu, kde by sme sa dostali na len 16,5 až 17 To by znamenalo, že vlastne sa uberáme k tomu cieľu 20 ale pravdepodobne budeme musieť v plnej miere využiť do roku 2014 revíznu doložku podľa článku 3 a v 16, 2016 reviznú doložku podľa článku 16, aby sme zabezpečili, že by sa nám podarilo dosiahnuť tú úroveň 20%. Ja skončím svoj príhovor tým, že vyjadriem vďačnosť všetkým poslancom, ktorí boli zaangažovaní e, ako tieňaví spravodajcovia. Takisto chcem zablahoželať našej pani predsedničke, ktorá poskytla skutočne veľkú pomoc ohľadne rokovania s radou. A najviac by som chcel poďakovať našim zamestnancom. Zamestnancom v mojom týme, Michel a Fredovi a takisto aj sekretariátu, Hannes Pugy, takisto má za sebou ťažký rok, takže aj vám ďakujem za to, že ste v rámci tohto roku toľko dosiahli a chcem sa poďakovať aj zamestnancom všetkých politických skupín, pretože bez toho vašho zaangažovania by sa nám nikdy nepodarilo uzavrieť túto zložku. Ďakujem. Ďakujem pánovi Turmesovi v mene všetkých aj za vaše uznanie, aj pre mňa, hoci si to možno nevždy zaslúžim. A teraz dávam slovo pánovi Vidalovi Kvadrasovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Bez pochyby byť spokojný s výsledkom tohto rokovania s radou tak to je správne. treba pogratulovať spravodajcovi aj všetkým, ktorí sa toho zúčastnili, pretože pri práci na tejto smernici sme sa dostali do trochu paradoxnej situácie. Na jednej strane sa všetci zhodneme na tom, že energetická účinnosť je najpriamejšia a najúčinnejšia cesta na dosiahnutie našich cieľov zníženia emisí, bezpečnosti dodávok a konkurencie schopnosti. Na tom sa jednomyselne zhodneme. Len v málo veciach sa zhodneme všetci na tom, že ako dosiahnuť účinnejšie hospodárstvo pri využívaní energií. Takže jednomyselnosť v cieľoch, v princípoch vo výbore. Ale na druhej strane paradoxne táto smernica prichádza v ťažkej situácii, v nevhodnej dobe, pretože na jednej strane vyžaduje od podnikov v sektore úsilie, ktoré počas hlbokej recesie a hlbokej hospodárskej krízy už tak logicky firmy všetko to, čo im prináša väčšiu záťaž, tak to nechcú robiť. A vlády a štáty, ktoré majú vážne rozpočtové problémy, pretože musia znižovať deficit, lebo sú zadlžené a tak ďalej a tak ďalej. A smernica, ktorá od nich nielen bude od nich žiadať veľmi veľké legislatívne úsilie, ale aj investície, tak ich zastiháva vo veľmi ťažkej situácii a ako sa dostať z tohto paradoxu. To, čo urobil Claude, bolo to, čo aj bolo treba urobiť, a teda byť flexibilný. Smernica stanovuje ciele, postupy, metódy a zároveň necháva manevrovací priestor na flexibilitu, aby každý členský štát na základe okolností rôzneho druhu, aby mohol splniť to, čo je v smernici stanovené. Tak ako sa tu často stáva v parlamente, boli sme všetci zodpovední, seriózni, a dosiahli sme veľmi dobrý výsledok v prvom čítaní. Musíme si k tomu pogratulovať a absolútne sa shodnem s predrečníkom a so spravodajcom, že treba pogratulovať aj predsedničke tohto výboru, aj Klodovmu týmu a sekretariátu výboru. A čo je veľmi dobré, keďže je Klot v dobrej fyzickej forme, takže a ešte aj schudol, takže ja mu gratulujem aj k tomu. Kolega Vidal Quadras. E... Ďakujem, kolega Vidal Quadras. A teraz má slovo pani Fiona All. Thank you. A... Ďakujem pekne. Ja by som chcela pridať ešte takisto poďakovania k tým poďakovaniam, ktoré vyjadril Claude Turms ja by som sa chcela poďakovať v prvom rade nasledovným ľuďom. Ide o dánske predsedníctvo, ktoré zohralo konštruktívnu úlohu v rámci týchto rokovaní. A druhá osoba je Claude Turmes ako spravodajca. Je dosť ťažké v súčasnosti si spomenúť, ako sa stala táto direktíva, smernica priam nepr nepredstaviteľná. Zdalo sa nám jednoducho nemožné, že by sme 2000 pozmeňujúcich návrhov zapracovali do textu v parlamente, ktorý by bol akceptovateľný, ale jemu sa to podarilo. A podarilo sa mu vypracovať text a vyrokovať text s radou, tom zmysle, že dokonca ešte získal podporu politických skupín. A potom sme počítali aj s tým, že jednoducho sa nám nepodarí dosiahnuť e, dohodu s radou, pretože sme jednoducho boli tak vzdialení názorom rady. Ale myslím si, že každý v parlamente by mal sa skutočne poďakovať Klódovi za jeho schopnosti, zručnosti a mieru presvedčenia, v rámci ktorej sa mu podarilo presadiť v stanovisku parlamentu a aj za to, že sa mu vôbec podarilo dosiahnuť skutočne pozoruhodne silný text za takých ťažkých okolností, v ktorých sme. Každé všetky rokovania, eh, ak by sa nám podarilo všetko dosiahnuť tak pozitívne vo parlamentu ako práve toto, tak by to bolo vynikajúce. Grazie la collega Hall, non ho più alcun iscritto a parlare. Ďakujem. ešte niekto? Kolega Čičester, nech sa páči. Thank you, madam, uh, chairman. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa ospravedlňujem, že som nebol na veľkej časti tejto diskusie, ale chcel by som povedať aspoň pár slov v mene pani Fordovej, ktorá sa ospravedlňuje za to, že tu nemôže byť. Má povinnosti na trialógu mimo tejto miestnosti, ale požiadala ma, aby som sa poďakovala spravodajcovi za jeho vynikajúcu prácu, ako aj jeho tieňovým spravodajcom, teda za úsilie celého týmu v tejto téme, v tejto správe. Boli to skutočne ťažké podmienky a podarilo sa vám dosiahnuť veľa a zaslúžite si zablahoželať bola to veľká víza, boli tu veľké rozdiely medzi parlamentom a radou, pokiaľ ide o názory a požiadala ma, aby som povedal v jej mene, že sa teší z toho, že táto smernica umožní členským štátom tú flexibilitu na to, aby implementovali tieto nové opatrenia energeticky úsporné. A sú tu niektorí kolegovia, ktorí sa môžu ešte kritizovať určité mieru nezáväznosti týchto cieľov. To ja nebudem však takto vyjadrovať, ale myslím, že tie, myslí si, že nejaké menej záväzné ciele budú, budú efektívnejšie ako nejaké príliš záväzné ciele. A teraz to závisí od členských štátov, aby podali ten svoj výkon za ich stranu. Poukazuje na to, že je to poprvýkrát, že členské štáty podpísali takéto záväzné ciele ohľadne energetických úspornosti. Ja si myslím, že záväzne ciele sú niekedy dosť riskantné, ale toto je niečo, čo si želali kolegovia v výbore. Ona má pocit, že výsledok je skutočne vyváženým kompromisným riešením a teda vlastne gratuluje všetkým tým za dosiahnuté výsledky. Ďakujem v jej mene. Ďakujem kolegovi Čičesterovi a teraz Pilar Del Castillo. Ďakujem pekne, ja som začala diskusiu keď sme boli dosť osamotení, Claude Turmes a ja, keď sme to prezentovali na politickej skupine. A teraz už je tu viacero členov z ostatných politických skupín, ktorí sa takisto zaangažovali, aby som sa chcela, moje mene politické skupiny, z ktorej ja som, by som sa chcela poďakovať aj mene Markusa Pipera, ktorý poukazuje na to, že Treba oceniť prácu, ktorú sa nám podarila spoločne dosiahnuť, prácu s, so spravodajcom a v kontexte obsahu by som chcela ešte poukázať na to, že sú tu kľúčové záležitosti ako že by sme boli si očakávali od rady, aby boli ambicioznejší a v tomto zmysle my sa tešíme, že tá mm, ambícia, očakávanie rady bolo pod tým, čo sme očakávali my za našu politickú skupinu EPP, ale tak ako to povedala aj náš spravodajca, naša politická skupina víta tie záväzky, ktoré sú ešte tieto smernici obsiahnuté a že sa to podarí dosiahnuť práve posledným určitej miery flexibility táto flexibilita ako taká je mimoriadne dôležitá pre nás, v tom zmysle, že by sme mohli skutočne vyhodnotiť účinnosť tejto smernice ako pozitívnu, pozitívne výsledky. Takže ja sa ešte raz chcem poďakovať, tak ako to tu už odznelo viackrát, ale chcela som tieto slova za našu politickú skupinu sprostredkovať Vyjadril som sa všetkým v mene Markusa Pípera, našu tenevú spravodajca. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Zdá sa, že už niekto sa nehlási o slovo. V tomto prípade môžem dať slovo komisii. Ďakujem pekne. Mene komisie by som chcel povedať, že toto naozaj eh, boli fascinujúce a pôsobivé rokovania. Je pravda, že sú tu isté aspekty, ktoré vyvodili sklamanie v tom definitívnom výsledku, ale chceli by sme zdieľať tú analýzu všetkých, ktorí vystúpili v debate. Toto naozaj je dobrý základ, na ktorom postaviť našu politiku energetickej účinnosti. Sú tu isté zlepšenia, ktoré sú jasne identifikovateľné Pán Turmes hovoril o dlhodobom horizonte. Ja som, by som ešte spomenul globálnu reakciu, kde výsledok je lepší ako náš návrh a e, to je výsledkom práce parlamentu, ktorý naozaj sa zasil za veľmi dobré myšlienky, ktoré sa dostali do tejto správy. Pán Turmes, pani predsednička a celý ten rokovací tím sa ukázal byť ako patričným a náročným partnerom v rokovaniach a myslím si, teda aj pre komisiu, ako aj pre radu a dobrý výsledok sme dosiahli, myslím. Za komisiu môžem slúbiť tri veci. Poprvé, pustíme sa do implementácie tejto smernice so členskými štátmi bez odkladu a predpokladám, že to už bude na plenárke e, takisto a už v septembre sa chceme posadiť e, so zvyškom zrušeného výboru ale budeme hovoriť o tom, že čo dostanú členské štáty. Pokiaľ ide o ekodizajn, tak odstránime tie nahromadené veci, vrátane problémov s bojlermi, pán Turmes o tom spomínal, a takisto e, vyplníme tú medzeru medzi týmto a tými 20% a po tretie budeme už pracovať na tej analýze, ktorú očakávate do 2014, zohľadníme tam národné vývoje, e, to všetko spravíme, bolo to efektívne partnerstvo, ďakujem veľmi pekne, že ste nám umožnili na takýto dobrý, dobrý postup, dobrú spoluprácu. Bene, grazie. Ďakujem. Pán Turmes, na záver po tomto konsenze. I think it's easy to Myslím, že je jednoduché to uzavrieť. Bol to fascinujúci rok pre mňa. Bolo to fascinujúce aj pre tieňových, aj pre zamestnancov. Myslím, že teraz sme pripravení eh, dať si poriadnu pauzu, tak aby sme nazberali energiu po tejto ťažkej náročnej práci tohto ročnej. Ja chcem vyzvihnúť prácu komisie, týmu komisie, ktorý je tu. Ale ďalšie oddelenie rozhodnutia, pokiaľ ide o boilery, tak to nie je možné a naozaj musíme ďalej tlačiť na komisiu zo strany členských štátov, aby sa posunuli, pretože to tvrdenie, že je to smernica 50+, plus, to nie je pravda. E, majú tam byť zahrnuté bojlery. Takže to treba zabezpečiť. A potom je tu ešte druhý moment, kde potrebujeme jasnejšie signály od komisie, je síce o písomné vyhlásenie, ktoré sme my vyrokovali a ktoré sa týkalo ETS, systému obchodovania s emisiami EÚ. Veľmi sme bojovali s komisiou ohľadom slova naliehavý, urgent. A hovoril som s pánom Petrom, Pítrom Lízem, e, ktorý je doktorom a ktorý tieto veci riadi na úrovni envy. Keď príde pacient a povie, že je to urgentné, naliehavé, tak doktor najskôr nečerpá 6 týždňovú alebo dvojmesačnú dovolenku, pristúpi okamžite v zákroku k operácii, a z tohto pohľadu by malo byť úplne nespochybniteľné jasné, že písomné vyhlásenie, ktoré sme si vyrokovali s komisiou, znamená, že ten prísľub, ktorý je obsiahnutý v písomnom vyhlásení, ktorý hovorí o zmene profilu dražobného, že to treba prezentovať pred letom a nie až po lete. Pretože v opačnom prípade nadobudáme dojem, že komisia, ktorá v princípe bola súčasťou rokovaní, e, viete, že sme e, mali značné rozdielne názory s radou, pokiaľ ide o túto časť. My sme chceli zabezpečiť dohodu vo veci EUET ETS e, formou práve takéto písomného vyhlásenia. A z inštitúciálnych dôvodov nie je možné po podpise po podpise toho písomného vyhlásenia mať taký postup, že komisia nebude naplňať e, to, čo podpísala v tom písanom vyhlásení. Viac nebudem hovoriť dnes, ale myslím, že by ste mali tlmočiť e, vašim nadriadeným toto posolstvo. Už sme sa tak vyjadrili, že sme zajtra pripravení hlasovať. A tieto politiky energetickej účinnosti, ktoré bude treba pretaviť na národnú úroveň, Čiže ako náhle to pôjde na úradný vesník, ako náhle spustíme tú prácu, bude to dobré. Čím rýchlejšie, tým lepšie. A myslím si, že tým, to, toto prospie teda aj európskemu hospodárstvu, ako aj konkurencieschopnosti našich e, ekonomík. Ďakujem pekne. Ďakujem ešte za veľmi milé slova Fiony, Alecha, Charles. Naozaj si ich vážim. Ešte raz ďakujeme koledovi. Turmesovi hlasovať budeme zajtra. Zajtra ráno. Naša schôdza teraz končí. Budeme pokračovať zajtra o 9. a teraz budú pokračovať koordinátori. Už sme ich eh, upozornili, že to bude skôr než pôvodne naplánovaný čas.